Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte... Vážené kolegyne, kolegovia, ja som tento týždeň mal e, návštevu pána doktora, pani doktorku Kubázy, ktorá je predsedničkou parlamentu z jedno, Zjednotených Arabských Emirátov a dnes je u nás ako host. Ja chcel by som ju pozdraviť, pani kolegyňa. Vy ako predsednička parlamentu islamskej krajiny ste vyjadrili, že tu v Brusel, teroristické útoky tu v Bruseli eh, hlboko odsudzujete. Takže, vážená kolegyňa, chceli by sme vám srdečne za to poďakovať a srdečne vás u nás privítať. Mám tu ešte jedno oznámenie poslancu pána Webera k e, rokovaniu. Ja by som sa chcel vyjadriť v rámci článku 168 rokovacieho poriadku a chcel by som e, v rámci e, venovať jednu minútu obetiam terorizmu tak aby preto bolo jasné, že my na tieto obete nezabúdame a tento návrh pochádzal od kolegu Chimeneza z mojej politickej skupiny a išlo o to, že sa v Perúmskom parlamente organizoval v výstava, v, v ktorý bol pozvaný bývalý terorista, odsudený terorista, ktorý bol členom ETA teroristickej skupiny, ktorý bol pozvaný v, a vážení kolegyne, e, my ako EPP v zmysle alebo v duchu obetí považujeme za provokáciu, aby sme pozývali sem do parlamentu takýchto odsudených teroristov a poskytli im aj rečnícky čas. A chcel by som vyjadriť, že tu ešte len pred niekoľkými dňami sme tiež zažili rovno pred našimi dverami teror- terorizmus. Takže chcel by som povedať, že takýto postup nemôžeme trpieť. Európsky parlament si E, e, je, od, je, je predovšetkým otvorený um, a vyjadruje spoločne postup proti akémukoľvek terorizmu. Vielen Dank, Herr Äh, Predseda, ďakujem pekne, pán Weber. Ďakujem pekne, berieme vašu prihlášku o slovo na vedomie a vy ste spomenuli článok 186 odsek 2. Tento článok ste menovali a ja to takto musím akceptovať Zároveň ale musím povedať, vážení kolegovia, že teraz nechcem pripustiť žiadnu rozpravu k tomuto, pretože tu máme teraz plenárne zasadnutie. Ja vás plne chápem, obdržala som mnoho e, informácií, ale individuálne pozvánky jednotlivých poslancov alebo aj politických skupín, ktorí vlastne týmto spôsobom dostajú e, dostanú možnosť prísť do parlamentu, to nespadá pod moju zodpovednosť ak sa nejedla o vyslovenie eh, nejaké trestnoprávne porušenia. Takže, ako som povedal, ja súcitím s vami, ale proti takýmto individuálnym pozvaniam nemôžem robiť eh, nič. To je otázka eh, politického vyhodnotenia jednotlivca, jednotlivého poslanca alebo politickej skupiny, že či niektoré osoby pozvú alebo nie. Myslím si, že tu mali by ste sa obrátiť na príslušné orgány, to je konferencia predsedov, predsedníctvo tejto snemovne, e, na nich sa môžete obrátiť. Ja by som teraz ešte dal pani Cimer slovo, ale nikomu, nikomu inému už nechcem dať slovo, pretože nechcem, aby sme tu mali rozpravu na túto, na túto tému. Nech sa páči pani Cimer, ktorá avšak nemá zapnutý mikrofón. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež nechcem viesť rozprávu, chcem vysvetliť len dve veci. Poprvé, spoločne chceme bojovať proti terorizmu. Bodka. Po druhé, musí tu existovať možnosť, aby ľudia, ktorí sa zasadili o mierový proces a boli v ňom aj aktívni, aby tiež e, sa zúčastnili aj takéto e, rozpravy v Európskom parlamente. Ďakujem pekne. Frau, Kollegin. Frau Kollegin, Frau Kollegin Jiménez. Rečnička vystúpila bez mikrofónu. Frau Kollegin Jiménez, wir haben... Vážená kolegyňa Jiménez, eh, máme pochopenie pre vašu situáciu aj pre vaše eh, názory a kapacity a napriek tomu si myslím, že by sa mali tejto otázke venovať príslušné orgány a ja už e, nebudem e, tomuto, tejto téme pridelovať žiadne slovo, takže je k dispozícii zápisnica z predchádzajúcej schode. Sú námietky? Sú námietky proti zápisnici zo 14.4.? Takže nikto sa nehlásil proti tomu a tým